sme skutočne mohli sa vyjadriť v podstate veci, aby to bolo vzaté do úvahy a spoločne budeme postupovať účinnejšie. Ďakujem pekne, pani Béreš. Diskusia na tejto body je, bodu, bode je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. So a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu programu. A to je spoločná rozprava o finančných nástrojoch. No, nebudem eh, vymenovávať teraz všetky tie nástroje a rovno dám slovo kolegovi Vidalovi Kvadrasovi, predsedovi zmierovacej delegácie Európskeho parlamentu. Dám mu slovo na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem, predseda. Po dlhých rokovaniach delegácie parlamentu pre účely tohto konania odsúhlasili dohodu s radou a to veľkou väčšinou. A to bolo To. 25. oktobra. Chcel by som poďakovať všetkým kolegom z parlamentnej delegácie, konkrétne eh, týmu vyjednávačov a rovnako ďakujem rade za otvorený eh, postoj a komisii za neustálu pomoc. Ako predseda by som chcel k tomu ešte snad dodať, že výsledok je pre parlament uspokojivý. My sme riešili politické a intelektuálne veľmi zaujímavú výzvu a to tiež prispôsobiť finančné nástroje, ktoré už fungujú a prispôsobiť ich potrebám novej zmluvy. No a pán predseda, to tak, že sme sa chceli zamerať na zásadné aspekty na týchto nástrojov, na očakávané výsledky, priority na alokáciu prostriedkov a to v rámci spolurozhodovania tak, aby Európsky parlament a Rada boli plnohodnotným partnerom. Na druhej strane, ďalšia dôležitá vec, ktorú musím zdôrazniť, je, že vďaka našim diskusiám v rámci zmierovacieho konania komisia výraznou mierou posilnila svoje prehlásenie o delegovaných aktoch, o aktoch o prenesených právomociach, čo sa týka budúcich finančných nástrojoch. A to urobilo explicitne. No a ďalší bod, ktorý by som rád zdôraznil, politické vyhlásenie rady pokiaľ ide o využívanie delegovaných aktov, použitie ich a finančných nástrojov pre vonkajšiu činnosť, kde rada sa zavezuje, že ich bude primerane riešiť. A toto je jedna z priorít e, rády. Najskôr boli proti, ale teraz v podstate tieto argumenty boli e, dosť silné, aby sa to presadilo. Keď sa pozrieme na tieto nástroje samotné, tak e, pokiaľ ide o nástroj pre priemyselné krajiny IC1, máme ho v prílohe, sú tam Prahy zdrojov, priority a geografické oblasti. Pokiaľ ide o nástroj pre nevyvážajúce krajiny, tak tu sme jasne povedali, aké sú kritériá ako sa budú rozdeľovať zdroje, ako aj metóda, ktorá sa bude používať na ich výpočet, aby sme sa vyhli nejakým jednostranným ustanoveniam alebo nejakému manevrovacomu priestoru pre komisie, ktorá by nebola predmetom parlamentnej kontroly. Musím povedať, pani, pán predseda, že tu je jeden špecifický bod v rámci tohto nástroja, kde sa parlament nedohodol na svojom stanovisku ale v podstate, pán predseda, zmierovanie s nami znamená zmierenie pozícií. Nemusí to byť 100% úspešné, takže pokiaľ sa nám presadí, e, podarí presadiť niektoré naše priority, tak aj rada má právo presadzovať svoje. A rád by som dodal, pán predseda, že keby bol Keby sa tento nástroj neprijal parlamentom v prospech nevyvažujúcich krajín, boli by to, malo by to veľmi vážne dôsledky na rozhodnutia tejto inštitúcie. Programy by boli zrušené a v, na rozdiel od mojich kolegov ja si uvedomujem tieto dôsledky. Nie sú tu prostriedky inde, aby sa pokryli takéto programy. Inými slovami, Sociálny sektor v týchto krajinách je veľmi zraniteľný a veľmi by ho to postihlo, takéto rozhodnutia. Politické dôsledky by boli tiež veľmi e, negatívne. Nemali by sme strácať zo zreteľa ani dohodu, ktorá bola dohodnutá pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie. Táto by bola vážne narušená. A na záver, pán predseda, rada už schválila túto dohodu. Takže pokiaľ ide o našu džentlmenskú dohodu s radou, tak um, z ich strany zajtra budeme konať aj my a ratifikovať túto dohodu. Moje odporúčanie teda je, ako predseda nášho smierovacieho týmu, aby zajtra parlament podporil zmierovacú dohodu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dávam slovo správodajcom v tejto spoločnej rozprave a prvým z nich je pán Görens. Máte 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Nariadenie, ktoré sa týka z prievodných opatrení v sektore bananov má dve roviny. Najskôr spolupráca, rozvoj a potom inštitúciálny rozmer, ktorý hovorí o spolurozhodovaní Európskeho parlamentu. Pokiaľ ide o prvú rovinu, tam tam nie sú problémy. Pokiaľ ide o inštitucionálny aspekt, tam sa naše idei rozchádzajú. Ako môžeme byť kompatibilní s nariadeniami, s, nariadeniami ktoré sprevádzajú opatrenia o banánov e, spolu s Lisabonom a článok 280, 290? Aby sme to povedali jasne, podľa Lisabonskej zmluvy Európsky parlament má právo moc e, rovnocený s radou, pokiaľ ide o schvalovanie strategických priorít v programovaní európskych fondov, vrátane tých, ktoré sa týkajú spolupráce v oblasti rozvoja ako spravodajca v súlade s mandátom, ktoré stanovili predsedovia nášho parlamentu a v súlade s rozhodnutiami, ktoré boli dosiahnuté jednak vo výbore DV, ako aj v výbore pre zmierovanie. 8 trialogov s radou a komisiou prebehlo. Rešpektovali sa dve červené línie, následovné prvá z nich. Neprichádza do úvahy, aby sa porušila táto rovnováha medzi parlamentom a radom, pokiaľ ide o finančné programovanie. Po druhé, v rovnakom duchu. Neprichádza do úvahy, aby sme sa eh, vzdali práva demokratickej kontroly parlamentu v rámci tohto nástroja, čo by vytvorilo veľmi nešťastný precedens do budúcnosti. Po 8 trialógoch a rada, ktorá nebola dokonca ani prítomná na niektorých strednutiach, boli tu dve rozličné reakcie. Väčšinou delegácia hlasovala za kompromisný návrh, tak ako bol predložený ale menšina nepodporila vyrokovaný kompromis v rámci zmierovacieho konaniu ako spravodajca a ako demokrat, ktorý rešpektuje väčšinu. Som nútený odovzdávať vám výsledky našich rozhodovaní a to sa aj stalo. Ja to chápem osobne tak, že z deontológie parlamentu vyplýva, že nemôžem toto prejsť mlčaním a tá istá deontológia ma núti povedať, že z osobného hľadiska si myslím, že výsledok je veľmi neuspokojivý. Prečo? Myslím si, že je neuspokojivý, pretože v prípade schválenia parlamentu kompromisu parlamentom sa vytvorí nešťastný precedens a skutočne v rámci návrhu BAM Európsky parlament bude mať právo len byť informovaní o strategických voľbách, ktoré urobí komisia v oblasti eh, pridelenia 190 miliónov eur a parlament získa informáciu a rada sama rozhodne o návrhu komisie. Toto nie je krok vpred. Sú to dva kroky dozadu. Prvý krok dozadu voči Lisabonskej zmluve, druhý krok dozadu voči predošlej situácii 1. decembra 2009, kedy vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Skutočne až do roku 2009 Európsky parlament mal v rámci e, postupov e, možnosť konfrontovať komisiu s svojim stanoviskom a tento proces mal e, účinok prerušenia rokovaní. Dnes to neplatí. Konsej, rada ubrala parlamentu alebo uprela mu toto právo demokrati- demokratickej kontroly a len ona sama môže príjmať strategické rozhodnutia v rámci uh, rozhodnutí v sektore banánov. Rada v rámci uh, programu BAM a e, článku 291 urobila kroky, dva kroky dozadu. V podstate sa vraciame naspäť a z tohto dôvodu nemôžem hlasovať za túto správu, a pre mňa ide o rozhodnutie, ktoré je veľmi pre mňa ťažké, ale som pripravený ho predložiť, pretože nechcem vytvárať nešťastný precedens pre rokovania v budúcnosti, pokiaľ ide o financovanie e, nástrojov parlamentu v oblasti vonkajšej politiky. Ďakujem pekne. Pán Šulc. 4 minúty. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, keď som prevzal zodpovednosť za túto tému, tak som nerátal s tým, že vlastne budem musieť viesť rokovanie viac ako dva roky. Podľa môjho názoru je to z hľadiska verejnosti, voči občanov Európskej únie, ako aj voči partnerským krajom, no ťažko vysvetliteľné. Vlastne tu ide o obsah, čo sa týka obsahu a fungovania jednotlivých nástrojov, tak bolo možné to vyriešiť za pár mesiacov. Prečo to trvalo tak dlho, tak súviselo s výkladom eh, Lisabonskej zmluvy a súviselo to s delegovanými aktami. Išlo tu o to, že niektoré členské štáty skutočne poskytli svojim parlamentom väčšiu možnosť kontroly. To znamená, že že e, sa to zmenili určité podmienky na strane priemyselných krajín. Chceli sme uvoľniť prostriedky až do výsky 348 miliónov eur, kde išlo oblasť e, e, Erasmus Mundus, kultúra, ochrana životného prostredia, obnoviteľné energie, podpora bilaterálnych obchodných vzťahov, veda výskum, malé a stredné podniky mali byť špecificky zohľadnené to sa podarilo, ale to, že sa to omeškalo, vedie k tomu, že do konca finančného rámca bude možné investovať iba nižší finančný príspevok. To je smutné, keďže si musíme uvedomiť, že bolo by síce možné financovať projekty v rozvojových štátoch, v rozvojových krajinách, kde by išlo také projekty, ktoré by nespadli, nespadali pod všeobecný koherentné vnímanie pomoci, ako napríklad podpora vysokoškolského vzdelávania v Latinskej Amerike, v Afrike a v Ázii. Tie možnosti, ktoré tu vyplývajú, e, bolo dôležité jasne pomenovať, aby bolo jasné, že prečo a pre koho by sa mali využiť tieto prostriedky. V prílohe 2 sú uvedené e, rozvojové štáty, kde je uvedených minimálne 5 a prostriedkov, kde ide o tematiku verejnej diplomácie. To vlastne znamená podpora spolupráce s občianskou spoločnosťou, kde ide o šírenie a podporu základných hodnot Európskej únie, ako je demokracia, základné slobody, ľudské práva. Minimálne 20 prostriedkov sú určené na podporu priamých vzťahov medzi občanmi EÚ a partnerských štátov. Čo sa týka ťažiska v oblasti výmeny študentov a akademických pracovníkov, tu ide o vytvorenie sieti, zosietení v kultúrnej oblasti, oblasti vzdelávania a potom 50 prostriedkov minimálne má ísť na podporu hospodárskych aktivít, pričom sa máme zameriavať na malé a stredné podniky. Tieto prostriedky sa majú sústrediť na také partnerské štáty, ktoré si riadia princíp ILO a ktoré sa odhodlali, že chcú znižovať emisie CO2, to je skutočne nové Pevne verím, sa to podarí dodržať a myslím si, že je dôležité v oblasti energetiky sa zameriavať predovšetkým na obnovu, na, na obnoviteľné zdroje. Toto je veľmi dôležité. Tento nástroj neslúži na to, aby sa nejakým spôsobom poskytovali nejaké skryté subvencie, ktoré by pomohli napríklad európskym telekomunikačným spoločnosťam, ktoré by chceli pôsobiť v Afrike alebo v Južnej Amerike. Takže tu ide o to, aby sa poskytovali finančné prostriedky takým spôsobom, aby sa nevykonali žiadne ústupy, čo sa týka základných hodnôt Európskej únie. To znamená, že v rámci podpory týchto štátov musíme e, dbať na koherentnosť ich politík a všetkým, čo sa týka opatrení boji proti potravinovej kríze. My ako parlament to budeme neustále monitorovať. V tejto súvislosti máme tu vlastne povinnosť informovať komisiu, aj to je určitý úspech to znamená, že chceme overovať, či tá viacročné strategické plánovanie zo strany ESVČ a komisie skutočne zodpovedá s tým, čo je prospešné pre e, partnerské štáty. Doteraz to veľmi dobre nefungovalo, preto sme chceli mať delegované akty v tejto oblasti, aby sme naše úlohy ako zákondarcov mohli uplatniť vo forme prípadného veta a dôležité je, aby tento nástroj fungoval dobre, aby poskytoval dobrú podporu a zhodol som sa s ostatnými spravodajcami, aby sme podporovali takýmto spôsobom budúcu si demokraciu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Gál. Máte rovnako 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Moji kolegovia vraveli, že všetci vlastne boli prekvapení z toho, že tie rokovania narazili na skutočne veľmi výrazný odpor. Bol, bolo, bol to odpor voči právo parlamentu vykonávať demokratickú kontrolu. Všetkých nás skutočne prekvapilo, že potom tie rokovania trvali takto dlho žiaden zo spravodajcov to nemohol očakávať. Ale napriek tomu musím povedať, že som veľmi rada, že dnes máme možnosť viesť skutočne poslednú rozpravu na túto tému a že môžeme ukončiť rozpravu. Čo sa týka správy o e, finančných nástrojoch EIDHR, tak ja som tam spolupracovala a myslím si, že je dôležité podporovať demokraciu a ľudské práva Dôležité je bojovať proti mučeniu, voči nedostému zaobchádzaniu a trestnú smrti. Toto všetko viedlo k tomu, že je možné podporiť mimovládne organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť v tretich štátoch v zmysle tých ideí, ako sa spomínala. Skúsenosti z arabskej jary poukazujú na to, aké je dôležité, aby parlament mohol spolurozhodovať o strategických otázkach a tieto udalosti poukázali na to, že je to skutočne veľmi dôležité vedieť a stanoviť, akým spôsobom sa budú využívať tieto finančné nástroje. Už pri prvom čítaní sme dosiahli zhodu, čo sa týka obsahu. Podarilo sa nám zhodnúť na tom, že budeme podporovať, že musíme podporovať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v teréne, potom pri ďalších čítaniach išlo o kontrolu, ktorá je právom Európskeho parlamentu. A vlastne toto bol určitý symbol, symbolický moment a bolo dôležité si uvedomiť, že Európsky parlament po 1. decembri 2009 zohráva dôležitejšiu úlohu. Ja som veľmi rada, že sa nám podarilo dosiahnuť zhodu medzi inštitúciami, preto by som sa chcela poďakovať pánovi Vidalovi, eh, Vidalovi Kadrasovi, a ako aj všetkým tým, ktorí v posledných mesiacoch vykonali veľa práce. My všetci vieme, že tá cesta bola veľmi dlhá a zložitá a všetci vieme, že pri kompromisoch ide o to, že vlastne každá z účastných strán musí sa snažiť priblížiť druhej strane. Myslím si, že celkovo sa nám podarilo spraviť významný krok vpred a že je to skutočne veľký úspech, že parlament ako aj rada v budúcnosti sa budú môcť zaoberať strategickým plánovaním a rámovou, rámcovou stratégiou, že budeme môcť o tom spoločne rozhodovať. Som veľmi rada, že tá dohoda, ktorú sme dosiahli, vlastne posilňuje budúcu rokovaciu pozíciu parlamentu a chcem povedať, že je veľmi dôležité, že čo sa týka ľudských práv a demokracie v štátoch tretieho sveta, je dôležité, aby sme sa snažili tam upevňovať naše hodnoty. tu nejde iba o dôveru medzi inštitúciami EÚ, ale ide tu samozrejme o, na, o náš diel zodpovednosti, čo sa týka tretich štátov a preto by som chcel poprosiť, aby ste zajtra podporili tieto štyri finančné nástroje v rámci hlasovania. Ďakujem pekne. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pani Lochbiller. Máte rovnako 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Ako spolupravodajkynia pre tento nástroj by som rada na úvod povedala z opaslov k obsahu. Zmeny súčasného nástroja umožňujú výnimočne pokryť aj náklady, ktoré sa týkajú daní mimovládnych organizácií pri implementácii rôznych projektov a programov. Bolo to potrebné, aby sa zvyšila flexibilita nástroja, ako aj preto, lebo väčšin, veľ, veľa, veľa e, vlád e, neumožňuje vyňatie mnohým organizáciám zo zdanenia, čo navyšuje tlak a obmedzuje ich manevrovací priestor. V oblasti ľudských práv a demokracie je toto podľa mňa znepokojujúci trend, ale naozaj reálny, ktorého sme svedkami, takže naozaj je dobré, že sme sa k tejto zmene dopracovali. Som presvedčená, že zmierovacie konanie prinieslo pozitívne výsledky aj pokiaľ ide o budúcnosť nástroja na podporu demokracie a ľudských práv v období 2014 až 2020. My by sme mali onedlho v tomto zmysle dostať návrh komisie. V dôsledku našich rokovaní komisia vo svojom oznámení o rozpočte EÚ na 2020 oznámila, že budúca právna, budúci právny základ pre tie rôzne e, nástroje umožní využívanie delegovaných aktov tak, aby tu bola väčšia miera flexibility, pokiaľ ide o riadenie politik v tomto e, finančnom období pri dodržaní všetkých výsad e, oboch legislátorov e, v tomto zmysle. E, Vyhlásenie Rady a Európskeho parlamentu bolo tiež prijaté v tom zmysle, že sa bude v externých vzťahoch používať e, vo väčšej miere inštitút delegovaných aktov, čo posilňuje pozíciu Európskych parlament, Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o EIDHR. Dohoda s Radou nám umožní spoločne rozhodovať o dôležitých strategických aspektoch nástrojov, o cieľoch, o prioritách, indikatívnych finančných alokáciách a o očakávaných výsledkoch. Čo to znamená? Parlament bude mať e, väčšiu možnosť e, ovplyvniť, e, koľko peňazí pôjde na ktorý z cieľov EIDHR. Napríklad v minulosti Európsky parlament sa viackrát stiažoval, že demokracia nebola slušne podporovaná, vrátane podpory parlamentov. A teraz sme s radou vyrokovali, eh, že do budúcna eh, prostredstvom delegovaných aktov dosiahneme väčšiu flexibilitu a budeme mať teda možnosť tie priority modifikovať. Delegované akty nám umožnia ovplyvňovať veci nielen pri zrode nástroja, pri príprave nariadenia, tak ako je tomu teraz ale budeme môcť vplývať aj na viacročné strategické dokumenty a aj počas eh, fungovania nástroja v pravidelných intervaloch. Nedosiahli sme počas tohto kola rokovaní všetko, čo sme eh, si eh, predsavzali, ale sme naozaj veľmi rozhodní, veľmi rozhodní vstupujeme do ďalšieho kola rokovaní, ktoré začne v januári. Ďakujem. Ďakujem a teraz posledný zo so spravodajcov a je to pán Mitchell a tiež má 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Zmierovacie konanie prinieslo určité plusy, ale aj určité obavy pre Európsky parlament. Bolo tam viac otvorných otázok, pokiaľ ide o rozsah kompetencií, pokiaľ ide o komisiu, o implementovanie programov a externých finančných nástrojov EÚ. A ja sa teším, že teraz sme v takej situácii, kde Európsky parlament a Rada spolu rozhodujú o dôležitých strategických rozhodnutiach. Toto je naozaj pozitívny výsledok. Plne si uvedomujem, že tie rokovania boli mimoriadne zložité, mimoriadne komplikované, hlavne preto, lebo rada nebola aktívna a neprišlo so žiadnym protinávrhom počas celých diskusí. Takže parlament bol nútený robiť rôzne ústupky v záujme krajín, ktoré sú príjemcami Členovia výboru pre rozvoj, vrátanie spravodajcu pána Görenca, e, máme ten pocit, že pokiaľ ide o DCIBAN, že konečné rozhodnutie nie je ani správne, ani z politického hľadiska priateľné a k tomu sa ešte o chvíľu vrátim. Rád by som zdôraznil, že členovia DV z EPP pripisujú dôležitosť e, časti 2, pokiaľ ide o dokument o DC EBAN, pokiaľ ide o toto nariadenie, hlavne poslednú vetu, kde sa uvádza v tomto zmysle, počerkuje, že tento výsledok nemôže byť precedensom pre ďalšie rokovania o externých finančných nástrojov v roku 2013. A ja pevne verím, že Európsky parlament bude rešpektovaný v budúcich rokovaniach. Ak táto klauzula nebude rešpektovaná, tak parlament stráti možnosť kontroly, pokiaľ ide o naozaj milióny financované stratégie toto by znamenalo menej demokracie a nedodržanie Lisabonskej zmluvy. Takže preto podporujem tie obavy, ktoré vyjadril už aj pán Görens. A musím povedať, že je na čase, aby predseda Európskeho parlamentu vyzval k vykonaniu nezávislej revízie toho, akú úlohu má zohrávať komisia ako mediátor v, postupe zmierovania, tak aby e, inštitúcie nemohli porušovať princípy stanovené v zmluve a schválené ob- občanmi EÚ. Um, ehm, obávam sa, že momentálne to tak nie je. Pokiaľ ide o financovanie rozvojových programov. Tam máme 36 miliónov osôb, ktoré umierajú. Teraz je to už len 21, takže dosiahli sme určitý pokrok. Takže áno, pokrok sa dosiahol, ale roku 2050 svetová populácia bude 2,5 miliardy vyššia. 90% bude z týchto ľudí žiť v rozvojovom svete. Takže musíme z altruistických ako aj z ekologických dôvodov napredovať. Naše deti a naše vnúčence Eh, by mali žiť v lepšom svete. Verejná mienka v EÚ, eh, národné parlamenty, Európsky parlament eh, musia naďalej presadzovať tieto otázky efektívnosť a konzistentnosť v pomoci. Toto je veľmi dôležité. Ale toto bude možné, táto efektívnosť sa dosiahne iba vtedy, táto koherentnosť iba vtedy, keď to bude všetko transparentné a keď to bude kontrolované toto nie je nejaká asociácia obyvateľov, toto je Európsky parlament. Nerešpektovali nás v plnej miere, komisia nás nerešpektovala v takej miere, na akú máme nárok. Dva aj pol roka trvalo vyrokovanie DCI vzhľadom na tento prístup zo strany komisie. Pán popredseda, hovorím to preto, že komisia nedržiava ducha a princípy z mluvy Ja myslím, že predseda parlamentu e, musí apelovať na komisiu. Je to našou povinnosťou túto inštitúciu brániť e, proti intervenciám akéhokoľvek typu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Láka má navrhnúť, že ak má byť komisia neutrálna, tak budete znovu súčasťou FANAŠ. Ale položili ste otázku, komisár Fule, máte teraz slovo. Pán predseda, vážení poslanci, dnešná diskusia o finančnom nástroji pre vonkajšiu pomoc eh, prichádza ako výsledok dlhého procesu. Týka sa to balíka veľmi dôležitých legislatívnych opatrení. Komisia predložila svoj prvý návrh v apríli 2009. To boli návrhy, aby sa e, na rozvojové krajiny dostali medzi krajiny s vysokými príjmami a tým sa vytvoril nástroj ICI+. To nám umožnilo spolupracovať s nimi a nebolo to v každom prípade e, súčasťou oficiálnej rozvojovej pomoci. toto sa finalizovalo v Ženeve na e, rokovaniach Svetovej obchodnej organizácie. Bolo boli tam opatrenia, ktoré sa týkali oblasti banánov a zajtra po dvoch rokoch rokovaní parlament bude hlasovať o balíku pozmenujúcich návrhov k EIDHR ako aj IC. Rada schválila kompromis schválený v zmierovacom konaní. Rokovania riešia komplexné otázky, ktoré sa týkajú Európskej únie a jej fungovania v rámci Lisabonskej zmluvy. Napriek rozdielom v názoroch medzi parlamentom a radou, komisia si myslí, že inštitúcie dosiahli vyvážený kompromis. Komisia a hlavne moja kolegyňa Katie Ashton a Andres Spivalks by chceli uznať snahu na oboch stranách v dosiahnutí tohto výsledku. Vďaka nášmu podpredsedovi Vidalovi Kvadrasovi a členom jeho týmu, ako aj úspechu predsedníctva rady, čo kulminovali pod poľským predsedníctvom. Pán predseda, vážení poslanci, neúspech tohto balíka nie je možný. Ak by sme nemali tento kompromis, tak by to bolo veľmi vážne narušenie reputáciu Európskej únie ako obchodného partnera a ako dôveryhodný partner v oblasti rozvoja. Tiež by sme neboli e, schopní pokračovať v rokovaniach v niektorých kľúčových e, oblastiach s našimi partnermi. A preto komisia víta dohodu, ktorá pokrýva krátke obdobie do roku 2013. Tento kompromis umožňuje Komisiu okam, okamžite začať implementovať rozpočet pre ICI Plus a pre e, opatrenia v oblasti banánov. Z tohto dôvodu komisia je vďačná za opravný rozpočet 6 2011, na ktorom sa dohodol 18. a 19. novembra parlament a rada dodatočných 38 miliónov eur pre opatrenia v oblasti bananov znamenajú, že môžeme začať implementovať e, veci čo najskôr. Kroky, ktoré bude potrebné financovať, potvrdia ochranu európskych záujmov na medzinárodnej scéne a budú v súlade s rozvojovými záväzkami zo Ženevy. Aby sme konečne ukončili dlhodobé bananové spory v rámci VTO. Kompromisný text rieši požiadavku parlamentu o väčšiu jasnosť v oblasti finančnej alokácie v širšom slova zmysle a zároveň návrh rešpektuje radu a jej stanovisko v tom zmysle, že legislatíva by nemala pokryčať, pokrývať špecifické finančné alokácie pre regióny a individuálne krajiny. Pokiaľ ide o opatrenia v oblasti banánov, kompromisný text obsahuje dodatočné informácie o troch kritériách, ktoré treba rešpektovať zo strany komisie a určuje finančnú alokáciu na každú krajinu. Tiež e, sú tu pokryté ukazovatele toho, ako kritériá sa budú v budúcnosti uplatňovať. Tiež je tu explicitná zmienka na pozornosť, na úmysel komisie predložiť formálnu implementáciu v oblasti rozhodnutí komisii, pokiaľ ide o alokáciu prostriedkov pre jednotlivé krajiny a toto dá parlamentu a rade možnosť vyjadriť svoj názor v oblasti finančnej alokácie. Sprievodné opatrenia, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody v oblasti banánov, sú dôležité pre krajiny AKT. Tarifné škrty sa už začali e, implementovať a krajiny AKT žiadali tieto, do, túto dodatočnú podporu. A v neposlednom rade by som chcel pripomenúť e, tu prítomným, že prostriedky, ktoré sme pristúpili krajinám AKT, producentom banánov v Ženeve, musia byť e, dodatočné a nie je možné ich vyňať z Európskej rozvojovej pomoci. Navyše, keďže sme na konci finančného protokolu pre rozvoj nemáme manevrovací priestor, ktorý by zostával v rámci tohto nástroja. Niekoľko slov k ICI+. K ICI plus minimálne percentuálne práhy pre tri prioritné oblasti diplomácia, hospodárske partnerstvo a, a ľudia a maximálne percentuálne práhy pre administratívne náklady. Toto bolo zapracované do textu. Tieto percentá predstavujú menej ako 100% a tým sa necháva dostatočná marža pre finálnu alokáciu počas programovacieho obdobia. Toto vytvára potrebnú pružnosť preto, aby sa bral do, úvoj, do úvahy rozvoj priamo v teréne a zároveň to poskytuje možnosť e, e, zaangažovať spolu legislatívne orgány v rámci ICI. Plus. A na záver, pán predseda, komisia sa teší na, finan- na záverečné schválenie balíka zo strany parlamentu a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz Máme rečníkov za jednotlivé frakcie. Ako prvý je pán Ponga. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, zajtra sa vyjadríme po tretíkrát k, novom nástroj, k novému nástroju o spolupráci a rozvoji, kde sú sprievodné opatrenia eh, v, pre banány, krajiny, pre krajiny AKT preferenčné tarify BAM. Tento program e, má rozpočet 190 miliónov eur a je tam 10 krajín AKT až do roku 2013. Je to kľúčové pre našich afrických partnerov a v karibskej oblasti, našich partnerov v karibskej oblasti, ktorí sú producentami banánov a predstavujú dôležitú časť hospodárstva týchto krajín. Pokiaľ ide o uplatňovanie delegovaných aktov, ak toto nebolo e, rešpektované v týchto nástrojoch, ja to silne ľutujem. Predsa len sa nám ale podarilo dosiahnuť pokrok. Text hovorí o jasných cieľoch, o presných kritériách pre alokáciu zdrojov a komisia tiež e, upresnila metodológiu, ktorá sa bude používať. Okrem toho, Máme vyhlásenie rady o ďalšom finančnom rámci, kde sa hovorí, že tento rámec bude brať do úvahy delegované akty v rámci nástrojov externej pomoci po roku 2013 a v uznesení parlamentu sa hovorí, a toto sa mi zdá kľúčové, že v žiadnom prípade nejde o nejaký precedens. A chcel by som vám povedať, že ja som sa vrátil z Toga, kde bol bola 22. schôdza APP a môžem vám povedať, e, že chápeme naliehavosť tejto situácie. Tento fond sa mal odblokovať pred dvomi rokmi a musíme si uvedomiť nešťastné dôsledky pre krajiny AKT v prípade, ak by sa DCI BAM zamietlo. Situácia je dramatická, nemôžeme čakať, musíme konať. E, reagovať na túto situáciu, preto s vami počítam, že podporíte tento text. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Havit, minúta. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že poviem, že hoci riešime e, legálne ustanovenie, nesmieme zabúdať, že hovoríme o 10% európskeho rozpočtu ktoré e, Európska únia viaže voči zvyšku sveta a je to teda Európska iniciatíva pre demokraciu a ľudské práva. To sú prostriedky, ktoré sa dostávajú utlačaným a ohrozovaným v treťom svete, e, proti ktorým sa obrátila ich vlastná vláda, porušujú sa ich ľudské práva. Pokiaľ ide k vyjadreniu komisára, tak tu mám dve poznámky. Podporujem svojich kolegov medziinstitucionálna dohoda v rámci spolurozhodovania tohto parlamentu. Sú tu strategické rozhodnutia, ktoré sa týkajú obdobia po roku 2013 vrátanie finančnej alokácie rozličných prioritných oblastí s minimálnymi percentuálnymi prahmi. Toto musí byť dodržané. A po druhé, po roku 2013 musíme mať strategický dialog medzi parlamentom a komisiou, pokiaľ ide o projekty, ktoré sa podporujú v rámci EIDHR pretože inak by sme mohli ohroziť tieto ľudské životy. A dúfame, že komisia vyjadri dnes večer svoju dôveru, dôveru, že takéto dohody budú v budúcnosti pokračovať. Ďakujem pekne. A teraz pani Gres, minúta a pol. Milí kolegovia, ak dovolíte, túto formulácie delegované akty nie sú veľmi príťažlivé, ale sú zásadné. A preto by som chcela eh, poďakovať za prácu pána eh, Gerenca na obranu práv, ktoré eh, poskytuje Lisabonská zmluva tejto demokratickej inštitúcii Skupina zelených, strana zelených je samozrejme za sprievodné opatrenia v oblasti banánov, hoci musíme pripomenúť, že kompenzácie nejakým spôsobom nevyriešia problémy malých producentov, ktorí čelia e, Latinskej Amerike na globálnom trhu a nie sú tu rovnaké opatrenia v rámci VTO. Na druhej strane naša frakcia je silne proti tomu, aby sme sa vzdali práv udelených Lisabonskou zmluvou. Európsky parlament má právo nazrieť a kontrolovať 190 miliónov, ktoré sa udelia. V žiadnom prípade nemôžeme dať biankošek komisii alebo členským krajinám. Vyzývam vás, kolegovia, aby ste e, odmietli kompromis o finančnom e, nástroji DCI BAM, ktorý v podstate znamená, že my v parlamente e, si odoprieme naše vlastné právomoci. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Mejer. Minúta. Ďakujem pekne. Musím priznať, že je tu iste snaha spraviť krok vpred. To znamená, že bola tu snaha absolvovať alebo prejsť všetkými labyrintami e, a všetkými architektonickými štruktúrami Európskeho spoločenstva. Spolurozhodovanie v takýchto dôležitých otázkach No dobre, no ale spravilo sa všetko preto, aby sa spravil krok vpred. To znamená, že tento nástroj na podporu demokracie je pre nás veľmi dôležitý. To znamená, že ľudské práva, a demokracia to je niečo univerzálne. To znamená, že nemôže existovať nejaké ľudské právo, ktoré je dôležitejšie ako iné. To znamená, že bez hľadu na to, v akom štáte sa pohybujeme, v akom štáte hovoríme, e, musíme sa zasadzovať za tieto hodnoty. To znamená, že Doteraz niekedy sa prezentovala situácia, ako keby niektoré práva boli dôležitejšie ako iné. Podľa mňa ide o to, že majú univerzálny charakter, musíme za ne bojovať per se. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz vystúpia ďalší rečníci, teda po svojom mene je to pán Lizek, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár, milí kolegovia. Chcel by som povedať niekoľko slov budem sa sústrediť na právne akty, ktoré sa týkajú EIDHR, nástroj, ktorý v celom svete podporuje demokraciu, ľudské práva, politickú pluralitu a demokratické zastupovanie, umožňuje akýmsi spôsobom zasahovať v situáciách, ktoré sú veľmi ťažké Žijeme v 21. storočí, ale ešte stále sme svetkami mučenia, prenasledovania a sexuálneho zneužívania detí a tak ďalej. Hoci nemôžeme napraviť celý svet pomocou tohto nástroja, určite poskytneme možnosť rozvíjať občianskú spoločnosť a podporovať e, právo prejavu, slobodného prejavu a slobodných médií. Je to teda nás, e, rozhodnutie, ktoré má mnohé dôsledky. Môžem citovať film, ktoré, e, ktorý poznáte, nikto nie je dokonalý. Dnes čelíme alternatíve akceptovať alebo nie tento nástroj. Možno jedného dňa sa môžeme vrátiť k tej možnosti posilniť e, stanovisko parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani kolegyňa Gomez na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rada, že môžem uznať, že čo sa týka Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva, sa nám podarilo e, dosiahnuť dohodu medzi nami a komisiou. To znamená, že je tu určitá možnosť vykonávať dohľad. Je nutné dopracovať také postupy, ktoré sú flexibilné. A toto bude veľmi dôležité pre tie delegácie, ktoré budú pôsobiť v daných e, lokalitách, vedeli, ako majú pôsobiť. Tento parlament iste potrebuje E, zabezpečiť predovšetkým dobrú implementáciu, je dôležité, aby tu bola poskytovaná ochrana pre tie osoby, ktoré spadajú pod tento nástroj. Dôležité je vypracovať efektívne e, spôsoby na to, aby médiá nespadali pod cenzúru, napríklad cenzúru na internete. Dovolte, aby som sa zameral teraz na, na delegované akty, ktoré môžu ktoré sa budú uplatňovať v rámci tohoto postupu v rámci post- nástroja DCI, BAM. Takže dôležité je to, že musíme si pozrieť, vám, že čo hovorí Lisabonská zmluva v príslušných článkoch. Jednoducho sú tu veci, kde nemôžeme ustúpiť. To znamená, že musíme vykonávať demokratickú kontrolu nad nástrojom ako je DCI. Toto je veľmi dôležité z hľadiska e, rozvojovej pomoci. To znamená, že e, sú tu určité záväzky, ktoré vyplývajú z týchto nástrojov a jednoducho musím povedať, že parlament neustúpi. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Gomez. A teraz pani Kolárska-Bobinská na dve minúty. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Naozaj ma uh, veľmi uh, mrzí, že počas rokovaní parlament nemohol plne obhájiť svoje práva vo vzťahu komisii a ráde. A ja si myslím, že do budúcna by Európsky parlament mal mať väčšie slovo, pokiaľ ide o financovanie v rámci tohto nástroja. Mali by to byť volení zástupcovia, ktorí o tom rozhodujú a nie pracovné skupiny v komisii, ktoré teda rozhodujú o takýchto veľmi dôležitých otázkach. Napriek tomu budem hlasovať za Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, pretože som presvedčená, že tento program je príliš dôležitý na to, aby sme ho naďalej odsúvali. Musíme sa naďalej snažiť o väčšiu mieru demokracie v Rusku, v Iráne, na Ukrajine. Pán predseda, teraz Potrebujeme rozšíriť naše kroky v tejto oblasti, naše aktivity nad rámec nástroja pre demokraciu by sme mali pristúpiť eh, k vytvoreniu eh, väčšej miery podpory eh, demokracie. Pôvodná myšlienka tohto nástroja totiž to zaostáva a je na čase, aby sme ju znova nastolili. Ja si myslím, že Európska únia eh, naozaj má v moci posilniť demokraciu eh, na celom svete. Ďakujem. a pekne, pani kolegyňa. A teraz následuje pán kolega Tyrolian na dve minúty. Merci, Ďakujem pekne, pán predseda. Milí kolegovia, ako koordinátor Pán Kritsk Berman nemôže byť prítomný kvôli e, osobným dôvodom a preto tu mám analýzu e, tejto agendy. Zmierovanie v tomto legislatívnom balíku bolo veľmi zložité a výsledky v rámci EIDH RAICI plus sú spokojivé, predsa len sú ďaleko od e, cieľa. Ak kompromis k tomuto textu porušuje ten mandát, ktorý mala naša rokovacia skupina, aby parlament bol na rovnakej úrovni ako rada, pokiaľ ide o všetky rozhodnutia ohľadom priorit a finančnej alokácie, pretože právomoc nášho zhromaždenia a samotný duch Lisabonu, o to tu ide. Výber priorít programovania je rozhodnutím, ktoré je politické a naše zhromaždenie k tomu musí mať e, právo vyjadriť sa. Kategoricky odmietame, aby e, sa kontrola parlamentu e, mm, uprela a tu sa mm, ukazujú, že členské krajiny musia pochopiť, že kroky Eh, ohľadom vonkajších rozhodnutí a politických rozhodnutí sú súčasťou rozhodovania parlamentu. Toto je jediný spôsob, ktorým môžeme ukázať parlamentu a komisie, že Európsky parlament chce viac transparentnosti v rozhodnutiach, eh, ktoré sa týkajú spoločenstva. Ak prehráme túto bitku, tak eh, musíme počkať na novú zmluvu, aby sme získali zmluvy, ktoré práva, ktoré obsahuje už Lisabonská zmluva. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Tyrolian. Teraz sa nasleduje Catch the Eye a ako prvý dostáva slovo pán Protasievič. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako predseda parlamentnej delegácie pre Bielorusko viem, aká aký je dôležitý nástroj Európskej únie, ktorý podporuje demokraciu a ľudské práva, hlavne v krajinách, kde vládne totalita. Mám jeden smutný príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať. Anec Bielecký v, Ukrajine, eh, v Bielorusku, pardon, ktorý bol odsúdený na viacero rokov nútených prác preto, lebo bojoval za demokraciu v svojej krajine. Toto ukazuje, ako sú dôležité tieto nástroje, ako treba chrániť takýchto ľudí, ktorí žijú v totalitnom režime. Teším sa, že máme tento kompromis. Som spokojný, že sme dosiahli trošku pružnejší výsledok ako v minulosti a dúfam, že v budúcnosti budeme ešte viacej podporovať e, organizácie, ktoré bojujú za demokraciu a ľudské práva v krajinách, ako je Bielorusko. Ďakujem pekne. A teraz pán kolega Paška. Ďakujem. E, od apríla roku 2009, keď komisia prijala návrh nariadenia, ktorým sa mení a doplňa nariadenie spoločenstva z roku, e, číslo 1934 z roku 2006, ktorým sa mal ustanoviť nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami, územiami

Salut discutarea acestui raport. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka aktuálnej finančnej krízy, je veľmi dôležité hovoriť o tejto správe. Jednoducho situácia si vyvinula tak, že čo sa týka odseku 5, tak to je veľmi dôležitá oblasť. Čo sa týka obchodných vzťahov Európskej únie, musíme tu geograficky diverzifikovať. To znamená, že je dôležité, aby európske partnerstva reagovali na, na aktuálne výzvy. Je to aj kondicionality finančných pomôc, pomoci e, tu je dôležité prepojenie s určitými environmentálnymi podmienkami a je dôležité, aby rozvojové štáty e, mohli sa zlepšiť v oblastiach, kde výrazne zaostávajú. Samozrejme, dôležitá je implementácia aj dohovoru z Kyoto. Čo sa týka ustanovení alebo podmienok ILO, to musí byť tiež dodržané a jednoducho musíme chrániť základné práva. Ďakujem pekne pani Bašesku a teraz dostane slovo pán Sikierski. Finansové sú sposobem realizacji założonych celów. V Tieto nástroje nám umožňujú dosiahnuť veľmi jasné ciele, ide, pokiaľ ide o vonkajšie kroky, a tam patrí aj naša rozvojová pomoc. Nástroje musia byť veľmi e, precízne a dobre zvolené. Ako rozdeliť priority, koľko na demokraciu, koľko na vzdelávanie, či je potrebné e, podporovať obchodný duch alebo skôr humanitárnu oblasť, rozvoj demokracie, e, podpora mimovládnych organizácií. Európsky parlament je volenou inštitúciou pre spoločnosť a teda má špecifické právo vyjadrovať sa, pokiaľ ide o alokáciu zdrojov na demokraciu a ľudské práva, ako aj slobodu, budovanie spoločnosti, občianskej spoločnosti, ako aj environmentálne mm, rozhodnutia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Sikersky. Týmto pádom sme ukončili spontánnu rozpravu a teraz má slovo komisár File. Nech sa páči. Uh, uh. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto rozprava bola zaujímavá a vytvorila určitú cestu pre lepšie pochopenie a pevne verím, že tu bude aj lepšia spolupráca v budúcnosti tejto súvislosti som si samozrejme vypočul obavy Európskeho parlamentu a som si istý, že v rámci viacročného finančného rámca sa to všetko dorieši. Tam bude dôležité e, si uvedomiť, že najbližší týždeň sa navrhnú e, nové finančné nástroje. Súhlasím s viacerými z vás, že práve v súčasnosti potrebujeme poskytnúť ochranu tým, ktorí obhajujú ľudské práva. Komisia súhlasí samozrejme že je problém, keď režim využíva daňové zákony na to, aby zhoršil situáciu pre vládne organizácie. Jednoducho, sam, samozrejme, musíme akceptovať to, že dane sú určité oprávnené náklady a jednoducho takto sa musí k tomu pristupovať. Poslankyne poslanci, chcel by som vám pripomenúť, že komisia samozrejme vnímavá a vníma požiadavky Európskeho parlamentu a už sme prijali určité záväzky, aby sme boli plne v súlade s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy. V našom oznámení, čo sa týka e, rozpočtu pre Európsku úniu do roku 2012 a stratégiu do roku 2020, sa hovorilo o tom, že sa to bude riešiť, že sa mnohé veci budú riešiť prostredníctvom delegovaných aktov a to je to, o čom hovorila pani Lochbiller a viacerí. Preto to nechcem opakovať. Dovolte, aby som potvrdil na tomto mieste to, že ten kompromis, ktorý tu máme dnes, je dobre vyvážený medzi záujmami parlamentu a rady. Každá strana tam má tie veci, ktoré sa jej páčia a tie, ktoré sa jej nepáčia. Ale jednoducho, samozrejme, dôležité je mať takú víziu, ktorá by ešte prekračoval tento rámec medziinstitucionálnych vzťahov. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, ako bolo povedané v rozprave, neprichádza do úvahy zlyhanie tohoto nástroja. Nie je tu žiaden plán B. Ak sa nepríjme zajtra táto legislatíva, komisia nebude môcť eh, vytvoriť rozpočet pre ICI+, ako aj pre sprievodné opatrenie týkajúce sa banánov. ECI Plus potom nebude môcť reprezentovať naše eh, záujmy a naše hodnoty. Čo sa týka opatrení v súvislosti s banánmi, komisia by chcela povedať jasne, že prostriedky nie sú dispozícii z iných zdrojov ako z Európskeho fondu pre rozvoj. Ak sa nepodarí schváliť tieto sprievodné opatrenia pre banány, Európska únia bude považovaná za nespolahlivého obchodného partnera a, čo je ešte dramatickejšie, nespolahlivého partnera pre chudobných partnerov e, pre štáty AKT. Toto nie je to, čo očakávajú občania od Európskej únie. Chcel by som e, povedať, že tento kompromis je dobrý výsledok a je to dobrá možnosť ako jednotne pôsobiť e, v dôležitej oblasti, aby sme boli ako e, strategický partner, a aby sme spolupracovali s štátmi AKT, ktoré produkujú banány. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem, pán komisár. A teraz ešte raz dostanú slovo spravodajcovi, ako povedal pán Görens, 3 minúty. Merci, monsieur le président. Je viens d'entendre... Ďakujem pekne, pán predseda. Počul som pána komisára Fileho, ktorý hovoril o, citujem, o spolupráci v rámci tu tejto schôdze. Chceme spolupracovať s tými, ktorí sú tu, ale je ťažko spolupracovať s tými, ktorí tu nie sú. Tam naproti nikto nie je. Nepočul som jediný argument, tu ani počas 8 trialogov s radou. Ak by bola rada prítomná dnes večer, tak sme si mohli vymeniť názory na to, čo nás rozdeľuje. Mohli sme hovoriť o tom, čo nás spája. A veľmi často som to robil v rámci výboru DV. Napríklad mohli sme hovoriť o spoločnej vízii spolupráce v oblasti rozvoja, o komisii a o členských krajinách spoločne, k čomu nás vyzýva Lisabonská zmluva. Mohlo to vyústiť do rozdelenia zodpovednosti, opakujem zodpovednosti, pretože aká je dnešná situácia? Členské krajiny vynakladajú asi 90 svojej vlastnej zodpovednosti v rámci uh, spolupráce a rozvoja, je normálne, že členské krajiny z tohto hľadiska majú posledné slovo, pokiaľ ide o národný rozpočet. Tu Európsky parlament nemá čo povedať. Členské krajiny e, zverujú dôležité prostriedky komisii, ktorá ich implementuje podľa pokynov členských krajín, kým sa teda nedohodneme na kroku ďalej, tak parlament nemôže nič povedať a to je skoro 90 A potom je tu časť, ktorá je zverená komisii, kde parlament môže hovoriť v rámci článku 290, kde má rovnakú úlohu ako rada a tu nám v tom rada bráni. To je nepriateľné. Chceme, aby Európsky parlament zohrával svoju úlohu v rámci rozvoja skutočnej politiky spolupráce alebo nie. Rada nepochopila toto posolstvo, to zdôrazňujem, a ak rada žiada, aby parlament zostal v úzadí, a to je mandát, definovaný rade počas maďarského predsedníctva. Spomíname si na to. Na jednej strane tu nie je koordinácia politiky, na druhej strane nemáme nástroje, preto aby sme boli rešpektovaní. Nemáme ani len nástroje na to, aby sme mali rešpekt voči našim inštitucionálnym partnerom. Parlament nesmie zostať ticho. Vyzvali sme komisiu, pokiaľ ide o to, aby sa rozvojová pomoc zapracovala do externej politiky. Všetci tí, ktorí sú prítomní, môžu dosvedčiť, že sme vynaložili všetku snahu, aby sa tu urobili kroky v rámci novej predstaviteľsky pre e, vonkajšie kroky. Náš parlament urobil všetko a výbor DV zvlášť preto, aby táto snaha si zaslúžila lepšiu reakciu zo strany komisie. Ďakujem pekne, pán kolega Görens, teraz pán Šolc na 2,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. E, súhlasím s pánom Görencom, e, pokiaľ ide o kritiku na adresu rady. Rada mi tu dnes naozaj veľmi chýba. Na záver tejto rozpravy by som možno ešte chcela povedať jednu vec, čo si tu chválili kompromisy, e, hovorili o tom, aké sú tu ešte nedostatky, ale chcel by som pokázať na jednu úlohu, ktorú tu ja ešte vnímam pre môj nástroj. A to, že komisia uh, by mala pripraviť pre, e, pre ICI plus úplne nový strategický dokument. My pripravujeme nové smerovanie tohto nástroja a preto nemôže komisia naďalej pracovať na základe strategického dokumentu, ktorý bol napísaný už dávnejšie, takže ten referenčný dokument je potrebné zmeniť. E, Legislatóri e, dávajú tomu nové smerovanie, nový tenor partnerstvo, e, vzájemné e, výhody v kontexte ďalších centrálnych politických cieľov Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o konherentnosť so svojimi politikami, pokiaľ ide o presadzovanie medzinárodných noriem, pokiaľ ide o klimatické zmeny alebo pracovné právo. Ale ten strategický dokument ešte stále neobsahuje túto vôľu cieľ napríklad väzočného eh, plánovania, pokiaľ ide o presadzovanie európskych hospodárskych záujmov. Ten nástroj vraj má eh, odstrániť ťažkosti pre eh, európske podniky pri vstupe na určité trhy a na to sme my tento nástroj nevymysleli. My zákonodarcovia nechceme používať prostriedky poplatníkov na takéto účely. Toto nemá byť nejaká nová koloniálna politika. Z môjho názoru tento dokument, e, takýto dokument nepostačuje na presadenie vôle e, zákonodarcu. Toto sme opakovali viacnásobne. Komisia toto má za úlohu e, zmeniť to. Ale máme právo veta, pokiaľ tie podmienky, ktoré sme my spísali, tie kritéria nebudú dodržiavané. Preto nová generácia finančných nástrojov musí splňať princíp delegovaných aktov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Šolc. A teraz dostáva sa vám dve minúty kolegyňa Gál. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať za všetky príspevky, ktoré tu odzneli počas rozpravy, počas výmeny názorov a ďakujem aj za tie problémy, ktoré ste nastolili. Rada by som zdôraznila jednu vec a to, že plne chápem kolegyňa a kolegov, ktorí ešte majú určité pochybnosti, že by tu mohlo dôjsť nastoleniu nesprávneho precedensu. My všetci chceme naozaj efektívnu politiku, efektívne finančné nástroje. Týka sa to hlavne EIDRH tak, aby naozaj európsky občania mohli mať dôveru v to, že tieto finančné nástroje slúžia dobrému účelu. No, na to potrebujeme samozrejme spoločnú stratégiu v spolupráci alebo v konzultácii s občanmi. Viacročné stratégie nemôžu vznikať bez vypočutia občanov. Ja nechápem celkom dobre, a e, veľmi ťažko sa mi to trávi, že rada a parlament, e, pardon, rada a komisia e, sú takej opozícii. Súhlasím s kolegami v tom, že je potrebné postarať sa o to, aby sme sa naozaj dopracovali k, ku kompromisu, teda v tom kompromisu už dopracovali, určité pokroky sme už dosiahli, pokiaľ tieto finančné nástroje. Takže chápme to ako určitý úspech, ale ešte nie tú cieľovú rovinku. Všetko to, na čom sme sa dohodli, dúfajme, sa v ďalšom finančnom výhľade aj zohľadní. Máme tu dvojitú úlohu, dvojitú zodpovednosť, pretože e, tento spor sa ťahá už vyše dvoch rokov a je e, na čase teda to dať do poriadku. Ďakujem pekne pani kolegyňa Gal a teraz na dve minúty dostáva kolegyňa, slovo kolegyňa Lochbiller. Ďakujem, pán predseda. Vrátim sa k nástroju pre demokraciu a ľudské práva. Myslím si, že príspevky v tejto rozprave tiež ukazujú, že tento nástroj je taký, že parlament v neho vždy silne veril, ale vidíme z diskusí z Európskeho fondu pre demokraciu, že tento nástroj musí byť pružnejší, musí e, podporovať naliehavé prípady ako prípady obrancov ľudských práv, ohrozenia občanských spoločností, sociálne hnutia a podobne. A dovolte mi zopakovať aj to, že princíp silnejšieho zaangažovania Európskeho parlamentu do prevádzky a kontroly e, nástrojov ľudských práv a demokracie. Toto sa akceptovalo zo všetkých strán, zo strany Európskej inštitúcií, členských krajín, občianskou spoločnosťou a tak ďalej. Preto by som chcela vyzvať kolegov, aby sa pripravili na nastávajúcu bitku. museli sme bojovať o samotnú existenciu nástroja a teraz budeme musieť pracovať na jeho zlepšovaní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lochbiller. A teraz pán Mičel na dve minúty. Um, Ďakujem, pán predseda. Najskôr chcem poďakovať kolegovi Fidelovi Kvadrasovi, Kvadrasovi za jeho prácu v zmierovaní. A sú tu ešte obavy, ktoré zostávajú vyriešiť ale on sa snažil, aby tieto e, nezhody sa mm, vyhladili. Chcem povedať, že e, Lisabonskou zmluvou, ktorú naša krajina potrebovala dve referendá, chceli sme spolorozhodovanie parlamentu a rády. A jedna z oblastí sa týka oblasti spolupráce. Ja nemôžem súhlasiť, že, takýto, že tu je problém Parlament by mal byť súčasťou všetkého, čoho je súčasťou rada v oblasti legislatívneho procesu a ja nechcem, aby bol parlament súčasťou mikromanagementu. Nemáme na to možnosti, ani čas, ani záujem to robiť, ale pokiaľ ide o legislatívny proces po Lisabone zvlášť, je našou zodpovednosťou a našou povinnosťou a vyplýva to aj zmluv, zo zmluvy, aby sme tu konali Nemá zmysel nám hovoriť, že urobíme to či ono a potom urobíme niečo iné. My všetci vieme, čo treba robiť a hovorím to aj smerom ku komisie, to, čo ste urobili ohľadom rešpektovania vzájomných legislatívnych par- právomocí parlamentu a rady. To má ešte veľa nedostatkov a budete sa musieť vrátiť do parlamentu a parlament možno nebude taký ústretový, ako by ste si boli želali v prípade, že sa nebudú rešpektovať, nebude rešpektovať to, čo sa rešpektovať má. Nástroj, za ktorý som zodpovedný, finančná legislatívna spolupráca, tak je jasné, že ak by tu bola lepšia kohézia, lepšia súdržnosť, 6 miliard ročne, je jasné, že sa mohlo zachrániť veľa životov, keby sme mali kohéziu, ktorá by primerane fungovala. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Mitchell. A teraz má slovo kolega Vidal, Vidal Quadras za zmierovací výbor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak e, dovolíte, ak dovolíte, aby som prezentoval môj subjektívny názor, tak musím povedať, že skutočne sa cítim ako taký žiačik, ktorý má, pro, má profesorovi uh, prezentovať nejakú kvalitnú správu a jednoducho si je vedomý toho, že je to veľmi zložitá úloha, snažil sa, ale samozrejme úplne sa mu to nepodarilo. Preto by som sa chcel podekovať predrečníkom a teda kolegom za ich slova. Hovorili sme to o určitom precedenci. Musíme si povedať otázku, či je to alebo nie je to výborný precedens, že všetky vlastne tie dôležité elementy, elementy v rámci týchto finančných nástrojov sú súčasťou tohoto výsledku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť dohadovaním, rokovaním, spoluprácou. Je alebo nie je to teda dobrý precedens to, že rada nám teraz eh, poskytuje politické prehlásenie, kde sa vlastne ona eh, zavezuje, že, že tu budú delegované akty a že toto bude rozhodujúce v rámci stanovaní priorít, v rámci stanovaní, stanovania programu do budúcich rokov. Ja si myslím, že strategického hľadiska sa nám iste podarilo vykonať významný krok vpred. Samozrejme, keď komisia musí rokovať s každým jedným štátom, ktorý produkuje banány, keď musia s nimi rokovať o tom, akým spôsobom sa budú vyžívať finančné prostriedky, o ktorých sa rozhodlo eh, pod kontrolou Európskeho parlamentu v súvislosti s kritériami a, a cieľmi, tak to je vlastne situácia, kde členské štáty jednoducho samozrejme sa musia k tomu vyjadriť, lebo je tam taký postup, ale jednoducho je nutné povedať, že teraz tento posledný krok, ktorý sa podarilo vykonať, je iste dobrým signálom aj pre nás. Musíme si uvedomiť, že skutočne nastal pozitívny vývoj vpred a že politické a sociálne dôsledky nejakého neúspechu boli skutočne veľmi škodlivé, veľmi nebezpečné, preto by som chcel poprosiť, aby ste to podporili. Ďakujem pekne, týmto sa končí rozpráva, hlasovať sa bude zajtra o 12.00. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to vyhlásenie komisie Fórum